dotknutým osobám. Dostali sme sa na koniec dnešného rokovania, posledného rokovania tohto roku. Teším sa, že sa noví kolegovia dobre zapojili do našej práce. Želám vám požehnané Vianoce a šťastný začiatok roku 2010 a želám vám, aby ste všetci na konci roku 2010 mohli povedať, že to bol dobrý rok.